sa nezastaví ani pred ďalšími krajinami a my jedine rozumným rybárským rybarským dohovorom môžeme zvládnuť túto situáciu a zlepšiť životné podmienky pre občanov a pre ľudí žijúcich na pobreží slon, slonoviny. Myslím, že k tomu prispieme aj týmto dohovorom, ale myslím si, že práve ľudia, ktorí žijú z rybolovu, musia mať aj v rámci tohto protokolu e, rozširovať svoje možnosti a vyvíjať sa ďalej. Ďakujem. Thank, you very much. Uh, Ďakujeme pekne. Ak dovolíte, ja by som sa niečo spýtal v porovnaní s tým, čo platíme a pani Lovin sa v tom vyzná, regiónu Tichomoria, keď máme správu o Tichomorí, 65 eur za tonu. Je to podľa tejto dohody. A tam to bolo koľko? 24 eur na tonu v tom Tichomori? Dobre si na to spomínam. Je to tak? Um, why is that this discrepancy? Prečo je tu takýto rozdiel, prosím? could answer the question. Nech sa páči komisia. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Áno, áno, pokúsim sa vyjadriť k tomu, čo tu odznelo počas rozpravy. A to boli zaujímavé veci v súvislosti s tým novým protokolom k dohovoru o rybolove medzi EÚ a pobrežím slonoviny. Pokiaľ ide o tú dohodu samotnú, k tým, čo tam už podstatne odznelo, je potrebné povedať, že náš výlov sa znižuje, e, to náš aj počet e, plavidel sa znižujú, počom sa zvyšuje, zvyšuje pardon, náš finančný príspevok toto podľa mňa je dôležité a pre pobrže Slovenie je to veľmi zaujímavý balíček, povedal by som. Tento mechanizmus vychádza z toho, že chceme posilniť podstatným spôsobom výšku finančných prostriedkov eh, do sektorálnych investícií. Naozaj eh, sme zohľadnili potreby eh, tejto krajiny, politický kontext, voj, občianská vojna, pirátstvo, nelegálny výlov a tak ďalej. Celý tento región je potrebné lepšie kontrolovať a minister pobrežia Slonoviny počas rokovaní naozaj apeloval na EÚ, aby sme pomohli zlepšiť aj správu veci verejných a dohľad, e, pokiaľ ide o ich e, vysosné vody. O to sme sa pokúsili. E, samozrejme, že tá snaha je skromná, nemáme dostatok prostriedkov, ale snažili sme sa urobiť maximum v rámci tohto protokolu. Takže Máme tu samotný protokol, ktorý bol podpísaný a okrem toho je tu ešte ďalší program posilnenia kapacít, capacity building. Bude sa to uplatňovať nad rámec e, tej čisto finančnej pomoci, e, čisto finančného príspevku. To sú teda veci, e, ktoré sa spúšťajú, školenia inšpektorov, uplatňovanie rôznych nástrojov a tak ďalej. Takže finančná pomoc a konkrétna pomoc, ktorú poskytujeme tejto krajine. Stručne k otázkam stavov. Áno, je potrebné potvrdiť, že pokiaľ ide o stavy v tejto krajine, tak tam nie sú také problémy. Tie tri tropické druhy rýb, ktoré sú predmetom výlovu, tak tam je to v poriadku. Je dôležité zároveň zdôrazniť e, prepojenie medzi reformou našej rybolovnej politiky a externou dimenziou. Áno, máme tam napríklad doložku o ľudských právach, čo je veľmi dôležité. Pokiaľ ide o ten finančný aspekt, mnoho otázok sa týkalo práve tohto aspektu. A my sto, sa držíme tých referenčných cien, e, ktoré boli požené doteraz, to je 100 eur e, na tonu No a mm, v tých neskôr vyrokovaných dohodách sme začali zvyšovať e, túto referenčnú cenu e, so zohľadnením toho, čo dohodol Európsky parlament e, s radou. To je tá, ten základný dokument o dohodách k rybolovu. To bolo v roku 2012 v januári prijaté, čiže nemali sme vtedy ešte voľné ruky, aby sme zmenili e, metódu. Čiže my sme vychádzali ešte z tej starej e, referenčnej ceny, ale chceli sme, aby vlastníci lodi prispievali viac, preto sme navýšili ich e, preddavky o 40 to je dôležité, ale vychádzajúc z tej referenčnej ceny starej, teraz 100 eur na tónu a 65 eur na tonu zo strany EÚ a 35 eur zo strany vlastníkov E, Takže toto je e, ten klasický model, ten základ, ktorý sa uplatňuje na všetky dohody, vrátanie Tichomoria, vrátanie Indického oceánu a tak ďalej. Čiže to bol model, ktorý sa doposiaľ uplatňoval a postupne ho chceme nahradiť vychádzajúc požiadaviek partnerských krajín a z vývoja ceny e, na tonu na svetových trhoch. Pán Berman zdôraznil e, obavy súvisiace so stavami určitých druhov. Európska únia tam má 2,7 e, percenta e, pardon, 2,7 eur na každé 1 euro ako pridanú hodnotu, takže považujem tú dohodu za veľmi, za veľmi prospešnú. Pokiaľ ide o pobrežie Slonoviny, Nejde iba o peniaze z európskeho rozpočtu, ale ide aj o to, čo platia tie plavidlá, vlastníci lodí vo funkcii skutočne vylovenej tonáže, takže to je veľmi dôležitá vec, že keď to všetko spočítame, prístavná daň, príspevky EÚ, príspevky Ehm, vlastníkov lodi to je asi milión eur ročne pre pobrežie Slonoviny. No možno v porovnaní s HDP tejto krajiny to nie je nejaká enormná položka, ale máme tam 22 miliónov ehm, obyvateľov, mnoho ekonomických sektorov, čiže aktivita rybolovu nie je možno až taká prezentná. No ale keď hovoríme o rybolove, musíme hovoriť aj o súvisiacich odvetviach. Počas čísla, o ktorých tu hovoríme teraz, tie sa týkajú iba rybolovu ako takého, ale potom je tu samozrejme spracovateľský priemysel, konzervárne a tak ďalej. A tam máme na území pobrežia Slonoviny viacero továrni, ktoré zamestnávajú asi 20 tisíc osôb v tom širšom zmysle slova. Takže tie čísla ako také iste zachádzajú nad rámec toho 1% HDP, o ktorom ste tu vyhovorili. Žiaľ, bez mikrofónu. Pán Berman. 2,7 krát je tá hodnota, hodnota toho výlovu v porovnaní s protokolom. Čiže 3 milióny, 4 milióny eur podľa vývojo, vývoja cien na trhu a tak ďalej sú tu možno lode, ktoré e, nelovia celoročne na pobreží slonoviny, ale iba v určitých e, obdobiach a tak ďalej. A potom je tam ešte tá druhotná aktivita, e, výkladka, prístavné služby a tak ďalej. To sú ďalšie ešte aktivity s tým súvisiace. Možno, pán predseda, hovorím dlho, ale ak dovolíte ešte jedna vec pokiaľ ide o spoluprácu medzi rôznymi fondami, pokiaľ ide o regionálnu spoluprácu a tak ďalej. Áno, máte pravdu, že regionálna spolupráca je veľmi dôležitá. V rámci EDF sú programy, kde tie sumy sú veľa vyššie než v prípade tej dohody o rybolove Takže toto sú eh, prob- programy, ktoré riešia uh, nezákonný vývoj, eh, nezákonný výlov a posilňovanie kapacity. Všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne. A to, že sa pýtal pán Berman, takže ten túňak, všetok sa dostáva na medzinárodné trhy, spracovaný, lebo keď idete tu na do obchodu, tak kilogram túňaka stojí 35 eur. Čiže ako rozlišiť takže 100 eur na tonu a 35 eur na kilogram v obchode. Kde je tá pridaná hodnota? Kde sa to navyšuje? Áno, možno by bolo dobre prizvať si zastupcov sektora, vypočuť ich my vieme, že e, sú tu rôzni prostredníci, že sú tu ďalšie veci, ktoré vstupujú do ceny, napríklad e, palivo, taktiež pirátstvo, boj proti piratele, e, to je dodatočný náklad, potom tí sprostredkovateľia, tie rôzne medzičlánky. Čiže takto tá cena postupne narastá medzi produkciou a distribúciou, ale áno, uznávam, pokiaľ ide výlov tuňaka, tak e, toto musí byť rentabilné, musí to byť ziskové pre lode, vlastníkov lodí a myslím, že táto rentabilita e, prispieva aj celkovo k e, európskemu hospodárstvu. Pani Lovin, nech sa páči. Thank, thank you very much. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja som nepočula odpoveď v súvislosti s tou doložkou nediskriminácie, pretože som videla vo vyhodnotení že sú tu určité pochybnosti v súvislosti s ganskými a korejskými e, plavidlami a taktiež e, v súvislosti s tým, že tieto niektoré flotily nerešpektujú rovnaké normy ako európske flotily. Hovorí sa o tom protokole? Um... Áno, áno, prepašte, pozabudol som na to. No túto doložku sa nám nepodarilo v tom novom protokole presadiť a máte pravdu, že sú tu iné flotily, ktoré pôsobia vo, vo, vodia, vo vodách pobrežia Slonoviny, eh, ghanské lode s eh, korejským kapitálom, eh, takže sú tam aj iní aktéry. A pokiaľ ide o Abidžan, tak Naozaj by bolo dobré uh, mať prehľad o tom, kto tento prístav využíva a tak ďalej. Máte takú klauzulu, takúto doložku sa nám v tomto novom protokole presadiť nepodarilo. Ďakujem. No a mňa by ešte zaujímalo, ako je to s tou biodiverzitou, ten problém, ktorý som spomínal, teda tie invázie medúz v oceánoch. No, k tým medúzam. No ak toto súvisí s nadaným výlovom tuniaka, no potvrdzujem, že podľa našich štúdií nedochádza k nadmernému výlovu tuniaka v tomto regióne, ale pokiaľ ide o fenomén medúz, tak tam nie som veľmi kompetentný, musím uznať. Možno tam nejaké iné dôvody, ale v našom generálnom možno sú kolegovia, ktorí majú bližšie informácie môžem ich osloviť a ak sú tu nejaké informácie o medúzach, tak vám ich rád na budúce postupím. Ďakujem. You, Ďakujem. Pán Ponga. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať kolegom, ktorí sa zapojili k tejto výmene názorov. Tie otázky, ktoré tu odzneli, dúfam, boli zodpovedané. Takže nemám pocit, že by bolo potrebné ešte dodávať niečo z mojej strany. Ďakujem pekne. Takže chcel by som pripomenúť, že lehota na pozmeňujúce návrhy je 15. júla o 5. po obede. Hlasovať sa bude 17. septembra vo výbore DV. Ďakujem. Right, the next... Dobre, takže ďalším bodom programu je ústna otázka a návrh uznesenia o diskriminácii na základe príslušnosti ku kaste. Diskriminácia na základe príslušnosti ku kaste je, sa považuje za jeden z hlavných dôvodov pre chudobu v Indii. Týka sa to 260 miliónov ľudí na celom svete. Napriek úsiliu vlád a medzinárodných agentúr, ľudia, ktorí sú zasiahnutí týmto typom diskriminácie, naďalej trpia naozaj vážnymi formami sociálnej exklúzie, chudoby, násilím a taktiež segregáciou v súvislosti s predsudkami a v súvislosti s predstavou o čistote. My v našom uznesení žiadame komisiu a ESVČ, aby vytvorili komplexnú európsku politiku a akčný plán, ktorý by riešil túto diskrimináciu, ktorá by mala byť považovaná za horizontálnu záležitosť, e, ktorá je rovná v podstate iným formám diskriminácie a mala by sa taktiež riešiť v priebehu humanitárnych kríz. Kto chce začať? Prosím. Ďakujem, pán predseda. V podstate toto uznesenie o kastovej diskriminácii rieši túto situáciu, ktorá v, súvislosti, v súvisí s predstavou o, o eh, etniku, o sexuálnej orientácii. Týka sa to stoviek miliónov ľudí, ale naďalej to nerieši v rámci žiadnej európskej politiky. Chránime eh, eh, práva osôb LGBTI, náboženských menšín, ale čo týka kastovej diskriminácie, tak tá nie je spomenutá skoro nikdy. A netýka sa to len Indie. Ako povedal predseda správne. 260 miliónov ľudí trpí, nieco len v juhovýchodnej e, Ázii, ale v Mauritánii, Senegále, Jemene, v Somálsku. A títo ľudia v podstate nemajú nádej na rozvoj, sú vylúčení zo všetkých vzdelávacích zariadení a toto je naozaj veľká hrozba pre ďalší rozvoj. A preto musíme riešiť túto situáciu. Predovšetkým ženy trpia takouto diskrimináciou na základe kastý náboženstva a pohlavia. Preto si myslím, že Európska únia musí riešiť tieto otázky v rámci vzťahov EÚ a Indie. Čo sa týka obchodných a investičných dohôd, tak tie musia obsahovať taktiež doložky o kastovej diskriminácii. Taktiež tu máme um, mimovládne organizácie, ktoré musia sa zamerať na túto otázku. A na záver by som chcel byť úprimný. Sú tu rôzne nuance, ale vieme, že niektoré krajiny majú veľmi silnú lobby, ktorá chce dosiahnuť, aby sme nesplnili cieľa našeho európskeho programu. Ale títo ľudia by mali, nemali byť ponechaní e, bokom a zabudnutí. V žiadnom prípade. Ďakujeme. Pán Barman. Ďakujem, pán predseda. Za Michaela Cashmana, ktorý tu zatiaľ ešte nie je, príde trochu neskôr, by som chcel niečo povedať v jeho mene, ale dodám tam aj niečo osobne. Keď som bol hlavným pozorovateľom pri prezidentských voľbách v Senegale, slavný senegalský spevák Youssou Endor, ktorý ktorému bolo zabránené, aby kandidoval na prezidenta, pretože jeho kandidatúra bola vyhlásená za neplatnú kvôli tomu, že nezohnal dostatok podpisov na podporu svojej kandidatúry, tak Dur, ako bolo povedané, nemal šancu vyhrať post prezidenta, pretože bol z nesprávnej kasty. Pochádza z ne- najnižšej kasty v Senegale. Takže ľudia skutočne tvrdili, že je nemožné, aby bol zvolený prezidentom. My v parlamente aj v rámci mojej politickej skupiny sociálnej demokracie chceme podporovať prá, rovnaké práva pre všetkých a chceme, aby Európska únia bola aktívna a bojovala proti akékoľvek forme diskriminácie, čo týka kastovej diskriminácie, tak to sa týka 260 miliónov ľudí, ako ste povedali, pán predseda, na úvod. Naša politická skupina víta toto uznesenie, ktoré rieši e, túto situáciu, ktorá už e, trvá príliš dlho. Je to veľmi komplexné uznesenie. Európska únia sa musí radikálnejšie postaviť k tomuto problému, pretože sa to naozaj týka ľudských práv mnohých ľudí. Musíme konať prostredníctvom ESVČ. Musíme e, bojovať prioritne proti kastovej diskriminácii. Táto diskriminácia, ktorá predovšetkým sa vyskytuje v juhovýchodnej Ázii, je dôsledkom tým, že sú tam hierarchické kastovné systémy, ktoré odstupňovávajú ľudí podľa kasty, v ktorej sa narodili kde daliti sú najnižší a sú nedotknutelní, nečistí. Tento problém poznáte aj z oblasti nie tak ďaleko od nás. Daliti často trpia otrostvom, znásilňovaním, segregáciou, musia ručne upratovať ľudské exkrementy, sú im upierané základné služby, prístup k vzdelaniu, k zdravotníckej starostlivosti a tak ďalej. Ešte viac toho. No a táto diskriminácia týka Paskitanu, Nepalu, Indie, Bangladeša, Jemenu, Sri Lanky, Mauritánie, Nigérie, Senegalu a Somálska a ešte ďalších krajín. A bez toho, že by sme mali špecifické opatrenia a špecifickú politiku, vieme, že India nepovažuje kasovú diskrimináciu za niečo, čo vôbec existuje, nepovažuje to za problém. Takže prečo by sme to podľa nich mali riešiť. A stále sa nám nedarí o tom viesť lepší dialog a tým pádom sa kastová diskriminácia dostáva preč z našho programu, pretože nie je dostatok partnerov, ktorí by o tom chceli diskutovať, či už v rámci dialogu o ľudských práv alebo v rámci um, rozvojových stratégií a my musíme zaručiť, že nebudeme len hovoriť, ale budeme aj konať. A tu by ma zaujímalo, čo to povie komisia. Ďakujem. Ďakujem, pán Berman. Táto záležitosť mňa osobne veľmi zaujímal, sledoval som ju veľmi dlho a už som z toho bol dosť zúfalý, ako to tam všetko vyzerá, pretože ja sám pochádzam z juhovýchodnej Ázie a na jednej strane sme boli vždy veľmi opatrní ohľadom toho, ako sa k tomu postavím, pretože to súvisie s náboženstvom čo týka kasty, tak tá je definovaná podľa e, nejakého náboženského základu. A na základe toho, že platíte za hriechy vášho minulého života. Takže pokiaľ ste z vysokej kasty, tak v podstate ste boli odmenení za to, čo ste dosiahli v minulom živote a pokiaľ ste z nižšej kasty, tak v tom prípade ste trestaní v rámci toho väčšného cyklu narodenia a znovu zrodenia. Takže toto je veľmi citlivá otázka pre našich partnerov. Toto je jedna z mnohých e, výhovoriek pre túto diskrimináciu. Áno, a pre kresťanov je to veľmi ťažké to prijať. Prvýkrát som sa s tým stretol za naozaj špecifických podmienok. Bol som na jednej recepcii, ktorú zorganizoval indický minister pre zahraničie a tam mi povedal minister, poďte so do auta. A ja som mu povedal, nechcete ísť radšej so svojimi kolegami. On povedal, v žiadnom prípade, oni sú z nižšej kasty. A toto bol minister zahraničia, ktorý hovoril o iných štátnych úradníkoch. Takže to sa mi zdalo už eh, trochu prehnané. Takže skutočne je to súčasť e, juhovýchodnej, juho, juhovýchodnej Ázie a príslušnej spoločnosti ich. Ale ako sa k tomu postavíme? Môžeme tu napísať uznesenie, to by sme mali urobiť, ale ako chceme tam implementovať tieto, túto koncepciu rovnosti v regióne, kde to vyzerá takto? Len stručne, pokiaľ môžem, merge, tak v rámci nástroje DCI 10 rozpočtu e, sa venuje občanskej spoločnosti a myslím si, že by sme tam mali podporiť organizácie ľudí, ktorí trpia takúto diskrimináciu, tak aby oni sa mohli ozvať e, vo svojich krajinách, vo svojich hlavných miestach. Mali by sme myslieť na to, že Mahatma Gandhi nazýval Dalitov Harižanmi. A to znamená deti Boha. Takto ich nazýval, pretože chcel, aby kasty zmizli z indickej spoločnosti. A to bol Gandhi. Ale dôvod, prečo sa Gandhi nikdy nestal premiérom, bol ten, že pochádza sám z nízkej kasty. On sa nemohol stať premiérom z tohto dôvodu. Takže je to prerastené celou indickou spoločnosťou. Ale je tu jeden odvážny človek, ktorý vstúpi na zakázanú pôdu, je to pán Michael Swan. Ďakujem za slovo. Takže spoločne vám odpovieme s kolegom Žanom Louis Willom z DJ Devco. Máme tu 5 otázok. Máme na, ne, máme na ne odpovedať po poradí. Áno, môžete. Dobre, takže. Najprv tie všeobecné aspekty a potom odozvám slovo kolegovi. Takže prvá otázka. Komisia ESV, čo súhlasíte s tým, že komplexná politika by mala byť by mala taktiež riešiť diskrimináciu na základe kasty Čo týka tejto záležitosti, tak minulý rok sme prijali komplexnú politiku v súvislosti s ľudskými právami a demokraciou v rámci eh, strategického rámca akčného plánu. Chceme bojovať proti diskriminácii v každej podobe na základe etnickej príslušnosti, rasy a chceme podporovať eh, práva ľudí, ktorí náležia k eh, menšinám a v spolupráci s celosvetovou paralelne s celosvetovou politikou sa diskutovalo ohľadom CAST. Diskutovala o tom EÚ, aj členské štáty. A dohoda, ktorá zišla z týchto diskusí, bola taká, že máme miestne stratégie v súvislosti s ľudskými právami, ktoré sú príjmané zvlášť pre každú krajinu na svete, že toto bude najväčší spôsob, najlepší spôsob, ako riešiť túto konkrétnu záležitosť. A v neposlednom rade preto, že sa to týka niektorých regiónov viac než iných regiónov. Čo sa týka druhej otázky, tak to vám zodpovie kolega z DG DEFCO ohľadom špecifík európskeho financovania. Tretia otázka, aby toto bolo súčasťou európskeho dialógu o ľudských právach, tak tu chcem potvrdiť, že Európska únia naozaj využíva priestor v rámci týchto dialógov v súvislosti s ľudskými právami, alebo aj širší politický dialog, taktiež na rozhovory o záležitosti KAST. A v tomto kontexte máme širší dialog o ľudských právach. Pravidelne diskutujeme aj s Národnou indickou komisiou pre ľudské práva. Máme teda bilaterálne kontakty a okrem toho Európska únia a členské štáty EÚ diskutujú o kastách v rámci všeobecného rozhovoru o ľudských právach v Ženeve. Takže často sme sa odvolávali na porušovanie ľudských práv v súvislosti s kastovou príslušnosťou. A čo sa týka aktivít, následných krokov na odporúčania UPR, Tu máme potom štvrtú otázku boj proti kastovej diskriminácii, ktorý by mal byť prierezovou záležitosťou v súvislosti aj s inými typmi diskriminácie. Tú otázku položil pán Donskis. Týkala sa toho, že Európska únia má politické usmernenia v súvislosti so slobodou náboženského vyznania alebo s osobami LGBTI alebo inými celosvetovými záležitosťami. My nemáme v súčasnosti žiadny plán o alebo na nejaké usmernenia v súvislosti s kastovou diskrimináciou. V neposlednom rade preto, že charakter kasty, ktorý, ako predseda povedal, je hlboko zakorenený v niektorých spoločnostiach, a v Európe máme skúsenosť s Rómami. Toto dokazuje, že je to situácia, ktorú nezmení len rozhodnutie vlády. A z tohto dôvodu radšej sa snažíme spolupracovať s občianskou spoločnosťou, s rôznymi medzinárodnými organizáciami, tak aby sme zmenili podmienky diskusie o kastách a jasným príkladom by tu bola práca v rámci Rady OSN pre ľudské práva, kde túto diskusiu podporujú predovšetkým členské štáty EÚ a v roku 2009 to viedlo k prijatiu sady návrhov princípov EÚ e, pre boj proti takéto diskriminácii. Čo týka piatej otázky, ohľadom toho, ako sa rieši pojem alebo tá koncepcia CAST v súvislosti s rozvojovou humanitárnou pomocou. Pozerám sa tu na kolegu z DG ECO, alebo na kolegyňu, ktorá možno po Žánovi Lujovi Vilovi sa bude môcť vyjadriť. Volá sa Maria Lensu kolegyňa. Ďakujem. Dobre, takže predtým, než pán Jean-Louis Will prehovorí, chcel by som sa vás opýtať. Tieto krajiny, ktoré sú spomenuté, alebo mali spomenuté v uznesení, podpísali všetky ICCPR, protokol OSN o občianských a politických právach pretože v rámci tohto protokolu CCPR, pokiaľ ho podpísali, tak majú už legislatívu, alebo majú si vytvoriť, implementovať legislatívu v vlastnej krajine, tak, aby splnili svoje záväzky. Mohli by sme sa ešte pozrieť na ICCPR. Či sa v ICCPR hovorí o kastách? A pokiaľ áno, tak by sme mali mať uznesenie v rámci OSN v septembri na valnom zhromaždení, tak aby ICCPR obsahovalo taktiež zmenku o kastách. Všetky členské krajiny, alebo všetky krajiny, ktoré podpísali tento protokol, by potom museli implementovať príslušnú legislatívu. Neviem, len to navrhujem. Dobre, pán Jean-Louis Ville. Um, thank you, chair. Ďakujem. Pán predseda, prepačte, že sa tu koordinujem až ako na poslednú chvíľu, ale čo sa týka toho, čo ste hovorili na záver, práve si to tu overujeme medzi sebou, ale určite nie. Určite to nie sú ešte všetky krajiny, ktoré sa spomenuli v prebehu našej diskusie, takže ešte sa musíme overiť a zistíme, kto to urobil a kto to ešte neurobil. Musí to byť jasné, než vám povieme niečo konkrétne. Špecificky, čo sa týka Indie, ako ste povedali, tak je to veľmi citlivá otázka, ktorá súvisí s hodnotami. A Maria práve tu zdôrazňovala, že indické úrady neuznávajú otázku kást ako otázku menšín. Takže je veľmi ťažké s nimi viesť rozhovor za takýchto podmienok, napriek tomu, že my by sme to mohli trochu potlačiť. Ďalej, čo sa týka tých piatich otázok, nechcem sa vrácať k tomu, čo už povedal Michael Swan. Myslím si, že to povedal dosť jasne. Financovanie zo strany EÚ, možno len pár záležitostí. Poprvé, budúci právny základ pre nástroj pre demokraciu a ľudské práva, to je doplňujúci nástroj k nástroju o spolupráci, tak tam sa bude, budú uznávať kasty ako minoritné skupiny a budú jedným z cieľov financovania v rámci nástroja pre podporu ľudských práv. Zatiaľ ešte neskončil trialóg, ale všetky tri inštitúcie sme sa už dohodli na technické úrovni, že kasty by mali byť spomenuté v tomto právnom základe. Takže teraz tu vyzerá, že je tu možnosť, alebo teraz hľadáme konkrétne miesto, kde by sme kasty spomenuli ako jednu z diskriminovaných skupín. Keď sa pozrieme na to, čo sme robili v minulosti, na bilaterálnej alebo aj na tematickej úrovni, tak sme skutočne financovali mnohé projekty, buď v spolupráci s občianskou spoločnosťou alebo na bilaterálnej báze v Indii, v Bangladeši, v Nepále a tak ďalej. A tam sa riešila otázka kastovej diskriminácie predovšetkým prostredníctvom sektorálnych reformných programov, ktoré súviseli s otázkou vzdelania. Tam sme chceli zaručiť e, rovnaký prístup k vzdelaniu všetkým ľuďom v krajine, tak aby diskriminácia na základe kasty sa neodhrávala e, v súvislosti so vzdelávaním alebo na úrovni e, detí, ktoré chodia do školy. Máme tu niekoľko projektov v súvislosti s nástrojom pre neštátnych aktérov v spolupráci s občianskými spoločnosťami, mimovládnymi organizáciami. Napríklad tu máme skupinu Dalitov, na ktorú sa sústredujeme ako na diskriminovanú skupinu. Takže toto všetko sa už tam odohráva, pomáhame týmto skupinám, týmto menšinám. Takže to som ešte to som chcela povedať a teraz dám slovo Márii, aby sa pozrela na humanitárne aspekty. Takže ako bude v prípade humanitárnych kríz EÚ reagovať na kastovú diskrimináciu, tak aby a tieto marginálne skupiny dostali humanitárnu pomoc? Na úvod e, Snaď toľko, že v humanitárnom kontexte je to veľmi dôležitá otázka a príslušná úprava stanovuje, že ide o pomoc, ochranu a tak ďalej na nediskriminačnom základe na pomoc ľuďom v tretich krajinách, hlavne tým najzraniteľnejším. To je článok 1. A tiež Európsky konsens o humanitárnej pomoci uvádza, že ľudské utrpenie sa musí riešiť e, za každým e, s dôrazom na tých najzraniteľnejších a že humanitárnu pomoc je potrebné poskytovať bez diskriminácie vychádzajúce z potreby, čisto z potreby. Takže ako to prebieha v praxi? Echo v Indii E, sa venuje pravidelne v matrom kontexte riešeniu kastového systému Daliti a ďalšie marginalizované skupiny sú súčasťou rozhodnutí o financovaní ECHO, napríklad Európsky e, humanitárny e, plán, implementačný plán z roku 2013, tam sú v kategórii tých najzraniteľnejších, teda na nich sa nasmeruje hlavná pozornosť, alebo prvá pozornosť, pretože dopady na nich sú často negatívnejšie než na ostatné skupiny populácie a tiež je pravdepodobné, že miestne orgány ich vylúčia z lokálne poskytovanej pomoci. Takže ECHO a naši partneri toto zohľadňujú v projektoch a v implementácii. A podľa informácií od kolegov všetci príjemcovia e, našej pomoci, e, pomoci ECHO v Indii sú práve z týchto marginalizovaných kast, z týchto e, z nižších kast, lebo tí sú tí najzraniteľnejší. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže, dokedy pozvoňovacie návrhy? Do 11. júla? Na poludne a hlasovať sa bude 17. septembra. Takže veľa úspechu vám želám. The next item is on the a teraz ďalší bod. Delegácia EP, konkrétne výboru DV do Zimbabve. Prezentácia správy delegácie DV Ja tu vítam e, jeho excelenciu veľvyslanca Zimbabwe, pani Mary Margaret Mučadu. Vítajte. Naša delegácia vycestovala do Zimbabve 34. až 2. mája. Mali sme tam troch poslancov, bol to pán Noizer, pán Kačmarek a pani Sargentini. No a teraz daj slovo pán Noizer ktorý bol predsedom tej delegácie a on nám odprezentuje správu delegácie. Nech sa páči, pán Nozer, máte slovo. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. No, ďakujem, pán predseda. <clears throat> Aj z mojej strany eh, vás, eh, tu chcem privítať delegáciu zo Zimbabve. Toto počiarkuje veľký záujem, ktorý Zimbabve má eh, aby, na tom, aby sa opätovne znormalizovali vzťahy s EU ministerkom Kačmarekom. S ministri sme boli krátky čas v Zimbabve a um, to, že EU delegácia navštívila Zimbabwe, to je veľký politický signál, dôležitý politický signál. To je prvá parlamentná delegácia za, povedzme, takmer 10 rokov. E, samozrejme, mali sme určité nezrovnalosti, ktoré sme mohli E, ktoré sme mohli e, potom ale vyriešiť a mali sme dobré vzťahy tak so, s veľvyslanicom ako aj s ministerstvom. Naša, e, naše služby urobili veľmi dobré, dobrý program, naša delegácia samotnom a takisto som veľmi vďačný vedúcemu delegácie EÚ, ktorý je v Harare, ktorý urobil veľmi dobrý job práve v záujme nás všetkých v EÚ, ale aj v záujme Zimbabwe. Všetky tie problémy, ktoré vyvstali, sa vyriešili. Mm, ten program vlastne poukazuje tiež na to, aká dôležitá bola táto delegácia, táto cesta. My sme za ten veľmi krátky čas mali rozhovory, myslím, s 8 ministrami. Boli sme v Senáte, boli sme um, na rozhovoroch so Senátom, boli sme v rôznych ministerstvách, Hovorili sme so zástupcami všetkých troch strán, ktoré um, robia už asi 5 rokov tieto politické dohody. My sme boli so zastupcami CF, MDCT, a tak ďalej. Pre nás bolo prekvapujúce, že napriek veľkým politickým rozporom bola všade vidieť pripravenosť spolupracovať zo strany Zimbabwe s nami. Táto politická dohoda a tie rozhovory, ktoré sme začali, myslím si, môžu byť príkladom aj pre iné krajiny. V iných krajinách sme začali, zažili, ak také protikladné, môžu byť dve pozície a v Zimbabve to možno bolo pôvodne také isté, ale od roku 2008 sa v, týchto politi- sa v rámci tých politických dohovorov veľmi dobre spolupracovalo. Mm, takisto sme vypracovali Memorandum of Understanding a takisto sme tam zakomponovali aspekty, ktoré zohrávajú veľkú úlohu. Takisto je nová ústava, ktorá je široko akceptovaná obyvateľmi. Táto bola schválená v máji 2013 a v rámci tejto novej ústavy existuje volebný zákon, ktorý bol ešte mierne sporný v tom čase, keď sme tam boli, ale napriek tomu si myslím, že to je veľmi dobrá budúcnosť, ktorá sa tu pre e, Zimbabwe črtá. V rámci e, toho stret zasadnutia Joint Monitoring and Implementary Committees, ktorí nie len sú v hlavnom meste, ale fungujú aj v regiónoch a myslím si, že táto práca musí pokračovať aj nad rámec voli, bez hľadu na to, ako sa skončia. Musí byť taký základný konsenzus v Zimbabve, ktoré potrebujeme docieliť a potom udržať. Uh, Um, myslím si, že tá situácia sa od toho dohovoru značne zlepšila a myslím takisto, že ten výsledok našich rozhovorov znamená bezpodmienečne zelená, zelenú pre ďalšiu rozhovoru, rozhovory či dokonca spoluprácu EÚ so Zimbabwe. V rámci rozhovorov sme si vypočuli kritiku zo strany našich partnerov, ktoré krizovali restriktívne opatrenia voči jednotlivým os- osobám, voči politikom v Zimbabve, ktoré boli už zmiernené, ale ktoré napriek všetkému platia pre e, určité politické osobnosti, ako aj pre prezidenta Mugabeho. E, tieto EU e opatrenia by sa mali zrušiť, tu si boli vlastne všetky strany eh, jednotné v tom, že sa ten čas pre tieto opatrenia skončil. No a záverom mi dovolte poďakovať srdečne všetkým tým, ktorí eh, dobre zorganizovali túto cestu, eh, delegácie, Katri, Pascal, ktorí sa snažili všetky tieto problémy e, riešiť už popred. Takisto členia delegácie e, v Zimbabve, EU delegácie v Zimbabve. Ja som zažil mnoho e, zástupcov delegácií EU po svete, ale aké angažma, aké angažma mali títo členovia delegácia EÚ nás sústavne podporovala. Takisto e, sa to, preukázalo, sa to preukázalo, ako dobre je prepojená s NGO-kami napríklad v Zimbabve a toto znamená veľmi dobré predpoklady, ktoré by mohli vyústiť po voľbách v rozum, do rozumnej spolupráce so Zimbabve. Ďakujem. Ďakujeme. Ďakujeme za naozaj veľmi zaujímavú správu, lebo čo ste povedali je naozaj prelomové. Teraz by som poprosil ostatných poslancov, či sa chcú vyjadriť. Žiaľ bez mikrofónu. Dobre, takže teraz dostáva slovo Marilyn Josefsen z SVČ. Nech sa páči. Áno, my za nás sa chceme pridať k vďake ku kolegom, na adresu kolegov z Európskeho parlamentu, ale poďaku, poďakovať sa chceme aj e, veľvyslanectvu Zimbabve za spoluprácu. Myslím, že tá, ten, tento výjazd bol dôležitým pre ďalšie vzťahy EÚ a Zimbabve na prehlbenie nášho dialogu a pochopenia medzi našimi krajinami a inštitúciami. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, hlavne v tejto prípravnej fáze volieb, ale aj v povolebnom období a tiež z dlhodobého hľadiska vzhľadom na tie výzvy, ktorými sme tam ešte vystavení. To je všetko z našej strany. Ďakujem. Ďakujeme. Máme tu aj jej excelenciu, veľvyslankyňu Zimbabve. Nech sa páči, ak máte chuť vystúpiť a povedať pár slov, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci Európskeho parlamentu, a vážení zastupcovia SOVČ, vážené dámy, vážení páni, rada by som sa poďakovala za príležitosť pre mňa a moju delegáciu zúčastniť sa na tomto sednutí 29. apríla prišla vaša delegácia, bolo to naozaj dobre načasované a ako povedal predseda delegácie, bolo to poprvýkrát, čo Európsky parlament po dlhom čase vycestoval do mojej krajiny. Feedback mojej vlády bol e, taký, že e, vítali e, túto návštevu, snahu nadviazať užšie kontakty ten výjazd bol naozaj konštruktívny, obe strany mali možnosť za dialog a delegácia parlamentu mala naozaj možnosť um, byť svetkom dynamiky politického vývoja v Zimbabve. Viem, že oni uh, vítajú tie pozitívne kroky Eh, prípravu volieb, eh, ústavnoprávne reformy a tak ďalej. Tie voľby budú 1. júla No a myslím si, že politický a technický e, dohľad umožnil vyplniť e, tie nedostatky informácií o podskej situácii Zimbabwe, ktoré stále pretrvávajú, teda že je tu e, snaha vytvoriť inkluzívnu vládu a takto podporiť pozitívny politický vývoj. V mojej krajine od vášho výjazdu došlo k viacerým pozitívnym vývojom, takže ak dovolíte, trošku vás o nich poinformujem, teda čo sa udialo od maja tohto roka. Iste viete, že ľud Zimbabve jednomyselne odhlasoval novú ústavu, bolo to 16. marca. Parlament reagoval na toto referendum spustil notifikačného procesu a prezident Mugabe podpísal 22. maja novú ústavu, čo umožňuje mm, no, orgánom zladiť e, pred voľbami e, volebné zákony. 30. júna skončil mandát e, parlamenta, parlamentu a podľa rozhodnutia ústavného súdu, súdu aby mali byť harmonizované voľby do 31. januára. A Prezident vyhlásil 1. júla za deň konania volieb. A toto bolo napadnuté premiérom a profesorom Wushmanom Bubem e, s tým, že a toto rozhodnutie nebolo ústavné a preto bol súd vyzvaný, aby sa znova vrátil k svojmu rozhodnutiu a dátum mal byť odsunutý No a v súlade s výsledkom eh, samitu v Mapute sa dospelo k rozhodnutiu v tom zmysle, že minister spravodlivosti eh, sa obratil na ústavný súd o odsunutie konania volieb o dva týždne. A iné strany predložili odvolania k rozhodnutiu Sadeku eh, zo samitu Mugabe E, v súvislosti e, s porušením e, právomoci prezidenta pri vyhlásení dňa konania volieb. Avšak ústavno, ústavný súd vo svojom závažnom rozhodnutí potvrdil 31.1. za deň konania volieb. Súd poukázal na viacero veci. Právny štát zákonov, potom e, prezidentské právomoci, e, potom e, mandát súčasného parlamentu a tak ďalej. Čiže v tejto súvislosti je potrebné vnímať konanie Eh, týchto volieb, v eh, ktorých sa budú účastniť aj eh, oponenti, ktorí podali odvolania napriek tomuto vývoju všetky strany sa držali nepoužitia násilia počas celého tohto obdobia. Máme tu aj výbor ktorý má na starosti monitorovať mierovú iniciatívu e, v našej krajine. Tri týždne pred voľbami, teda teraz, pardon, pred voľbami, Kampaň prebieha veľmi pokojne. Jednotlivé strany spustili svoju predvolebnú kampaň. Máme tam 5 prezidentských kan- kandidátov, ktorí sú momentálne v teréne a robia svoju kampaň. A našim cieľom je zabezpečiť spravodlivé, slobodné, pokojné voľby, pretože všetci si uvedomujeme, že mier v Zimbabwe je veľmi dôležitý. Pokiaľ ide o pozorovateľskú misiu, Naša vláda prizvala rôzne organizácie, aby vyslali takéto pozorovateľské misie. A okrem toho všetky diplomatické misie v Harare budú mať možnosť akreditovať do piatich diplomatov a SADEK tiež bude mať e, svoj pozorovateľský tím, aj Africká únia bude mať svoj pozorovateľský tím. Sankcie eh, spôsobujú obrovské utrpenie občanom a preto si myslíme, že bezpečne musí EÚ tieto sankcie odstrániť, pretože brzdia ten základný záujem, ktorým je ochrana populácie. Je tu ešte viacero otvorených otázok, ktoré politické strany eh, budú musieť riešiť eh, po voľbách. Dôležité je, aby tam boli nazorovné podmienky pre všetkých a naozaj e, jednou z takýchto otázok je aj e, otázka sankcií EÚ, ktorá bráni normalizácii vzťahov našich e, krajín. Odstavenie týchto sankcií bol, bolo dôležitým, sankcií, bol dôležitým signálom pre budúcu vládu. Pokiaľ ide o reformy, reforma bezpečnosti, globálna politická dohoda sa týka osvie, os, e, osnov na školenia bezpečnostných orgánov, ktoré sa už uplatňujú. Čiže e, toto už e, je reforma, ktorá prebieha. Nemalo by to byť časťou toho zoznamu reforiem, ktoré je potrebné robiť pred voľbami. Prečo to uvádzam? Uvádzam to preto, lebo toto je jedna vec, ktorá sa objavuje v médiách, že ešte stále to nebolo splnené, hoci to splnené bolo. Uh, pokiaľ ide o médiá, e, národná mediálna spoločnosť e, počas posledných dvoch týždňov kampane dá rovnaký priestor všetkým zadarmo, dovtedy budú musieť e, za takéto služby platiť. Naďalej tu máme pirátske rozhlasové stanice, ktoré vysielajú na podporu určitých politických strán. Toto je trošku nešťastná situácia. Dúfame, že toto mm, skrátka nám, nás nezabrzdí na ceste k cieľom, ktoré sme si stanovili. Vláda e, zabezpečiť to, aby bol zákon dodržaný e, za každým. Nikto by nemal e, sa považovať za osobu nad zákonom. Naozaj zákon má platiť pre všetkých Polícia v Zimbabve nebude nepozorne sledovať, keď občania budú porušovať zákony krajín, či už pod zaštitou, pod zamienkou do, zachovania ľudských práv. E, naozaj toto je vec, ktorú je potrebné pochopiť, že e, v záujme zachovania zákona a mieru e, budú ochotní zasiahnuť. Pokiaľ ide o kampaň, zatiaľ všetko prebieha pokojne. E, jednotlivé kampane sú vnímané ako alternatívy, ktoré majú voliči pred voľbami zváliť, zvážiť. Pardon. E, tiež je tam spolupráca s mimovládnymi organizáciami. v duchu partnerstva a spolupráce s voľnými zástupcami. A do ďalšej fázy Dúfame, že môžeme počítať s podporou Európskej únie. Ešte raz opakujem, e, chceme zachovať mier a riadne zorganizovať voľby e, celoplošne. Takže na to potrebujeme vašu podporu. Naša vláda a naša volebná komisia e, má e, naozaj kapacitu na to, aby voľby mohli byť spravodlivé a slobodné. A ak sú tu nejaké otvorené otázky a sudcovia príslušných, krají, e, príslušných strán, kandidátskych strán boli prizvaní, aby poukázali na ostatky, ktoré ešte stále pretrvávajú. A tešíme sa že keď sa takéto statky odhalili, tak e, naša volebná komisia e, naozaj reagovala. Tá infraštruktúra je naozaj veľmi moderná v porovnaní s našim regiónom. Takže EU považujeme dôležitého partnera, ktorý nás pri tomto vývoji podporuje, tak aby sme my, občania Zimbabwe, mali možnosť slobodne sa rozhodnúť. My vieme, že situácia je veľmi napätá, takže ešte raz vás prosíme, pomôžte nám zvládnuť tú situáciu čo možno najlepšie. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, Vaša excelencia, za veľmi komplexnú odpoveď, reakciu na našu správu. SVČ, prosím vás, naše vzťahy so Zimbabwe sú veľmi dôležité a preto sa chcem spýtať, chcete vyslať uh, pozorovateľskú misiu k voľbám vyšle EÚ volebnú pozorovateľskú misiu? Žiaľ, bez mikrofónu. Áno. Na to by sme ale potrebovali pozvanie a zatiaľ sme pozvanie nedostali. 31. júla teda budú voľby a preto neplánujeme vyslať žiadnu pozorovateľskú misiu, ale podporujeme tie voľby viacerým, viacerými spôsobmi a tiež podporujeme pozorovateľskú misiu SADEKu a Africkej únie, ktoré sa už nachádzajú, majú tam dlhodobých eh, pozorovateľov. Ďalej tam bude Diplomatic Watch, posledná spolupráca s, veľvyslanc- s veľvyslanstvami EÚ priamo v teréne funguje a aj napríklad s brazílskou, čínskou a tak ďalej ambasádou, takže eh, diplomatický dohľad je zabezpečený a tiež procesom našej delegácie podporujeme SASIN, toto je e, taká sieť, spolupráca pozorovateľov občianskej spoločnosti, takže toto tiež podporujeme, tiež podporujeme e, ženskú koalíciu, čo je taká sieť e, na spoluprácu žien. A Tiež tu máme cirkevnú sieť, ktorá bude akreditovaným pozorovateľom volieb a tiež ju podporujeme. Takže ako vidíte, máme priamo v krajine e, veľkú podporu e, regionálne alebo priamo v krajine. A toto je dlhodobá spolupráca, e, na ktorej pracujeme už po obdobie troch rokov. Čiže vychádzame takto zo skúsenosti aj počas referenda. A ešte Máme tam dvoch odborníkov, ktorých sme vyslali pred referendum, dvom odborníkov na voľby. A tam ide o školenie, o školenia pre e, pozorovateľov, monitorovanie politického procesu a tak ďalej. Čiže hoci nemáme pozorovateľskú misiu ako takú, máme tam naozaj veľmi širokú sieť spolupráce e, s miestnymi, regionálnymi a medzinárodnými pozorovateľmi, aby sme boli schopní vyhodnotiť tie voľby a aby sme mohli prípadne revidovať e, náš systém sankcií. Ďakujem pekne. Áno, ja chápem, že teraz sme pod časovým tlakom, keďže to bude už koncom júla, ale žiadali sme vôbec také pozvanie, ktoré ste spomínali? Prepačte. Žiadali sme o pozvanie? Zaklopali sme na dvere. No, ja si myslím, že náš záujem o vyslanie pozorovateľskej misie bol zrejmý, to som si istá ale uplatňujeme rovnaký postup v prípade Zimbabwe ako v prípade iných krajín a vždy potrebujeme takéto pozvanie. My sme za každým ochotní e, podporiť e, voľby e, finančne a iným spôsobom, napríklad formou vyslania pozorovateľskej misie, takže toto je postup, ktorý uplatňujeme za každým, nech už ide o akúkoľvek krajinu. Dobre, ešte niekto ďalší, ešte než dám pánovi Noezerovi slovo na uzavretie, nie, tak pán Noezer, nech sa páči. Ja, vielen Dank für die... Áno, ďakujem veľmi pekne za tie stanoviska zo strany a veľvyslanectva a zahraničnej služby. Keď sme boli s delegáciou v Harare, tak boli, neboli ešte jednotlivosti z toho volebného zákona úplne jasné, ale už aj vtedy boli určití pozorovateľia zo strany EÚ, ktorí tam boli vyslaní EÚ ktorí eh, sledovali tento proces eh, volebnej legislatívy a procedúry smerom k voľbám, takže tu je to vlastne zabezpečené, že by sa malo, malo uskutočniť dlhodobá rozumná, rozumné pozorovanie volieb. Ja, my vychádzame z toho, že to budú férové voľby, že eh, prebehnú takisto mierovo Mm, myslím si, že to nie je už taká okrydlená fráza, na Zimbabve to skutočne eh, eh, platí. My potrebujeme eh, riadne voľby a tak ako aj tá komisia národného porozumenia musí odviesť dobrý kus práce. Samozrejme, pokiaľ by boli určité problémy, môžem ešte raz počiarknúť to, čo som povedal, že tá komisia národného porozumenia musí existovať ešte aj na nad rámec volieb, aj po voľbách, pretože to bude veľmi ťažký proces, keď sa e, tie jednotlivé strany, ktoré doteraz spolupracovali, musia vytvoriť potom spoločnú vládu so spoločnými úlohami a dostanú tam rôzne úlohy. Budú určite strany, ktoré prevezmú na seba e, to, tú povinnosť e, zostaviť vládu, potom budú strany, ktoré budú v opozícii a určite to nebude jednoduché a preto by bolo skutočné skutočne veľmi dobré, keby sa to práve aj zo strany EÚ ďalej sledovalo. Takže v podstate sú tie predpoklady e, momentálne veľmi dobré a myslím si, že aj naša návšteva prispela k tomu, aby sa e, tie vzťahy zo Zimbabwe znormalizovali a musíme e, jednoducho pozrieť, ako sa v tomto bude pokračovať aj po voľbách. Ešte raz srdečná vďaka zahraničnej službe a takisto aj veľvyslanectvu Zimbabwe za veľmi dobrú a konštruktívnu spoluprácu. Uh, Ďakujeme. A ja by som chcel povedať, že je to naozaj extrémne dôležitá záležitosť pre EÚ a my sme boli v kontakte so Zimbabwe a pracovali sme so Zimbabwe veľa rokov. Ja osobne som tam bol úplne na začiatku, keď ešte to bola Rodézia, bol tam Lord Carrington a Tedy sme tam mali v Rodezi ešte monitorovať voľby. Prvé voľby, ktoré sa tam konali, tam bol zvolený prezident Robert Mugabe. Ja som tam pritom bol. Bol som priamo v Harare, keď sa konali vtedy tie voľby. Už je to veľa rokov. Mnohí z vás ste vtedy ešte neboli ani na svete. A potom tam prišli ďalšie udalosti, tie vzťahy boli na dobrej, potom na zlej úrovni, opäť na dobrej, ale myslím si, že budúcnosť vyzerá pozitívne. Musíme naďalej prejovať dobrú vôľu, podporovať vzťahy zo Zimbabve. A teraz môžeme pomôcť Zimbabve, aby bolo úspešnou krajinou vo svojom regióne. A teraz, ako sa tu rozprávame, tak Nelson Mandela už o chvíľu nebude medzi nami a taktiež Juhafrická republika je veľmi dôležitým partnerom pre EÚ a samozrejme sme vám, pani, vážna pani veľvyslankyňa, vďační za to, že ste sem medzi nás prišla. A prosím, odkážte v Harare že prajme všetko dobré pri transparentných slobodných, transparentných slobodných voľbách, ktoré otvoria dvere ďalším spoločným projektom EÚ a vašej krajiny. Takže ďakujeme, excelencia, že ste sa medzi nás prišli. Ďakujem aj ESVČ za to, že skutočne nám to predniesli expertnú prezentáciu. Ešte musím rozprávať 5 minút, alebo ešte máme čas. Kolegovia už ma odhalili, už ma poznajú, pretože ďalší rečník príde až o 5 minút. Pán predseda, mohli by ste pochváliť aj prítomných poslancov, pretože naši voliči nás zriedkavo chvália. Áno, som veľmi rád, že pracujem v takéto príjemnej skupine ľudí. Takže, excelencia, pán Hoyer, ktorý je predsedom Európskej investičnej banky, mám tu o chvíľu taktiež niečo povie, bude to zaujímavé. tu si vypočujte taktiež, pretože IB bude hrať v budúcnosti v Afrike veľmi dôležitú úlohu, čo začneme o čo, tom, čo vlastne tam bude podporovať aj investičné aspekty, je to obrovská banka aj v celosvetovom meradle. Portfólio 90, 86 až 92 miliónov. A veľa sa hovorí o Svetovej banke a o EIB sa toho veľa nevie, ale to naozaj obrovská banka, je to Európska banka a tento výbor chce zmeniť EIB na rozvojovú banku a jej úloha v rámci EÚ sa zvýrazňuje a dozrieva, takže prosím, excelencia, ostaňte tu a vypočujte si pána predsedu EIB, určite to bude užitočné. Takže, aký bude váš ďalší krok Pán Neuse, po tom, čo ste nám podali tú pozitívnu správu ohľadom volieb, ktoré sa budú konať, máte nejakú predstavu o tom, čo chcete robiť ďalej? Myslím si samozrejme, že budúci krok sú tie voľby, ktoré budú pre len skôr, ako sme si mysleli, pretože uh, tie, vlády, uh, tie voľby sa mohli uskutočniť do oktobra, teraz eh, sa uskutočnia skôr. Myslím si, že Európska únia veľmi, by mala veľmi rýchlo vyslať signál ako si predstavuje tú spoluprácu. My sme v rozhovoroch s ministrami z konštatovali, že je tu politická vôľa na to, aby sa využívali tie rozvojové mechanizmy, ktoré ponúkame. Oni sa šťastie aj používajú a napriek tým ťažkým vzťahom k Zimbabve, tak ako boli doteraz, um, sa už urobila celý rad projektov, ktorí um, ktoré boli e, zrealizované spoločne EÚ a Zimbabwe. Dovolte mi uviezť jeden osobný príklad na záver. Ja e, som doma v Nemecku v predstavenstve e, Nemeckého národného futbalového zväzu a som tam zodpovedný za národné vzťahy. My máme každý rok trénerský kurz pre um, ľudí, pre dobrých futbalistov z rozvojových krajín a Harare som e, podnietil, aby sa možno, že dvaja budúci futbaloví tréneri zúčastnili na tomto kurzi, kurze. Ja som to len trochu podnietila za hodinu neskôr. Prišli za mnou predseda e, Zimbabského futbalového zväzu s jeho tajomníkom. Takže e, je tu veľa množností a myslím, že s podporou veľvyslanectva sa môžu dvaja dobrí futbalisti zo Zimbabwe zúčastniť na tomto výbornom tréni, eh, trénerskom kurze, tak aby sa eh, tie pomery v Zimbabwe predsa len ešte o kusok zlepšili. Excellent. V poriadku. Charles, chceš k tomu niečo povedať? Euh, Pokiaľ by ste um, k tomu aspektu, o ktorom ste práve hovorili, uh, teda napríklad vzdelávanie trénerových futbalových, eh, v trénerov, futbalových trénerov, to je samozrejme taká dlhodobá záležitosť, náročná záležitosť. No a samozrejme eh, E, mohlo by byť, že by tréneri išli najprv do Luxemburgu a potom by sa, tam by sa ďalej vzdelávali krajine, ktorý e, je vo futbale v techni- po technickej stránke ešte ďalej, napríklad v tom vývoji ako iné krajiny. To by tiež odpovedalo vašim intenciám, nie? Áno, veľmi dobré. Dobré. Takže futbal. Dobre, toto je predsa taká moc, ktorá e, ľudí privádza k sebe bližšie. Pán Ponga, chcete k tomu niečo povedať? Prezident EIB je už u nás v budove, myslím. Má niekto k tomu, má ešte niekto k tomuto príspevku? Chce niekto ešte niečo povedať? Ono. Oh, E B ste hovorili, to je, že to je najväčšia banka na svete. Hovoríte o inštitucionálnych bankových ustanovizeniach? Áno, tak potom samozrejme áno, to je potom niečo iné. áno, k tomu teraz veľmi stručne. Keď príde e, e, keď ide teda prezident Svetovej banky na cesty, tak má svoj súkromný jet. V, na letiskách je vo VIP saloniku a náš prezident, keď je niekedy na cesty, tak ja som bola kedy s Charlesom uh, Weston e, bol v e, Južnej Amerike a on letel ako normálny pasažier e, a nebol to taká, taký cirkus okolo toho ako predseda Svetovej banky. Takže toto je spôsob, akým sa my venujeme týmto veciam, ako s, s tým, takže dobre, tak toto je. So. Shall we go and see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 Vážené dámy a páni, je pre mňa obrovskou radosťou predstaviť mm, vám Wernera Hoyera, predsedu, prezidenta Európskej investičnej banky, ktorý bol ministrom Spolkovej republiky Nemecko a ktorý má obrovské skúsenosti práve vo finančnej oblasti a ktorý je momentálne prezidentom najväčšej inštitucionálnej banky v celosvetovom meritku EIB a ktorý jeho vrchu som bol predtým minister financií um, v Belgicku, ktorý tu bol veľmi dobrým našim priateľom, bol tu veľmi často v našom výbore. No a my sme um, skutočne my, my musíme povedať, že môžeme my sme uh, tu boli. Um, týždeň po nás prišiel predseda Svetovej banky, ktorý prišiel svojim súkromným lietadlom. A, a potom e, pri našich e, rozhovoroch s prezidentom Sri Lanky ja som hovorila, že áno, tento prezident Európskej investičnej banky je prezidentom banky, ktorá je štyrikrát taká veľká než Európska svetová banka. To znamená, že EIB bola taká zatajená pre dlhú dobu pre množstvo uh, krajín sveta a môj, jedným z mojich cieľov je, aby sa EIB, stala jednou z najviac rešpektovaných e, inštitúcií v, vo svete, pretože ona vykonáva nielen vynikajúcu prácu v rámci EÚ, ale za, otvára aj svoje ďalšie e, činnosti v rozvojovom, rozvojových krajinách, ako tzv. semirozvojová banka, čo znamená, že sa takisto bude starať o podporu rozvoja EIB takisto sleduje ciele ako napríklad znižovanie chudoby a tiež e, robí napríklad due diligence v oblasti klimatických zmien, takisto sleduje rôzne sociálne a ekologické projekty a venuje sa svoju pozornosť takisto rôznym záležitostiam pre, pri správovaní daní, Európska e, investičná banka je veľkým úverovým e, ústavom a práve v tejto súvislosti je dôležité vedieť, že keď budú rozvojové krajiny dostávať úvery, tak musia takisto e, rešpektovať a dodržiavať veľmi prísne kritéria tejto inštitúcie. To znamená, že úloha vašej banky v budúcnosti pri celosvetovom rozvoji bude čím ďalej tým viac dôležitá. Dovolte mi, pán prezident, povedať, že pani veľvyslankyňa Zimbabve je tu prítomná v sále. Ona pred chvíľočkou predniesla svoj prejav a ja som ju pozval, aby zostala na vašu eh, prezentáciu. Ďakujem, pán predseda, vážené dámy, vážení páni a poslanci. Je skutočne veľmi dobre, že som mohol prísť medzi vás. Ja vám ďakujem za pozvanie. Takisto som bol dlho poslancom a som veľmi eh, rád, že som sa mohol vrátiť teraz na parlamentnú pôdu. Momentálne som v Európskom parlamente, čo súvisí tiež s tým, že sa momentálne nachádzame v takej veľmi dôležitej fáze, fázi pri uverovaní tretich krajín. Ja dúfam, že proces ktorý povedie, e, e, ktorý povedie určite k dobrému koncu, k zdarnému koncu a ktorý umožní Európskej únii a tiež Európskej banke, aby splnila záväzky v oblasti rozvoja, ktoré sme na seba prevzali. Ide o veľmi zložitú situáciu, pretože podľa toho, ako tie čísla momentálne vyzerajú, keď to chcem pekne povedať, tak je oveľa dôležitejšie, aby sme získali rovnaké množstvo za a, rovnaké alebo dokonca nižšie vstupy. Teda je dôležité aby sme prepojili úverovú činnosť so základnými činnosťami EÚ. A bez spolupráce s komisiou by sme neboli schopní tieto ciele splniť a našu činnosť realizovať. Znamená to teda, že je to momentálne veľmi vhodný moment, pretože vy momentálne pracujete na mandáte pre EIB do roku 2020 a vy budete tiež rozhodovať o našej budúcej úlohe, ktorú budeme mať plniť. Tento parlament, myslím si, je vedomý toho, akú úlohu EIB zohráva a bude zohrávať v budúcnosti a toto už bolo potvrdené tiež šéfmi štátov a vlád. My Takisto musíme zobrať na vedomie, že politickí vodcovia Európskej únie e, za prvé musia reagovať na situáciu EÚ, to je jasné, ale my takisto naše aktivity rozširujeme v rámci EÚ. Chceme predovšetkým uh, Um, realizovať dlhodobé úvery. My už vidíme jednotlivé dobré výsledky z tejto činnosti. Takisto máme určite ďalšie ciele a to sú ciele v oblasti rozvoja. Sice sa zameriavame na Európsku úniu, ale takisto pracujeme v tretich krajinám. Myslím, ja si myslím, že keby sme sa nevenovali aj tretím krajinám, to by bola obrovská chyba. Ja som niekedy veľmi prekvapený, keď e, vysoko postavení politici, ktorí sa vrácajú z návštev po celom svete, majú celý rad požiadaviek, kedy chcú, aby sa tieto požiadavky realizovali cez komisiu alebo cez banku. Ja mám niekedy obavy z finančného rámca, v ktorom sa budeme v budúcnosti povievať a keď hovorím o tom, tak tu počítam s vašou podporou. Pretože 50 rokov sme používali určité finančné nástroje a zohrávala tu Európska investičná banka takisto veľmi dôležitú úlohu. My musíme naďalej pôsobiť globálne, aj keď sa musíme zameriavať smerom do vnútra Európskej únie. Čo sa týka financovania, EU mala vždy, bola vždy najväčším donorom a viac ako polovica takýchto e, prostriedkov prichádza z našich krajín, to je viac ako 50 miliárd. V poslednom čase sme sa zameriavali predovšetkým e, na úvery pre verejný sektor, ale potreby rozvojových krajín sú oveľa vyššie, pretože v rozvojových krajinách potrebujeme financovať predovšetkým investície do, tak do verejného, ako aj do súkromného sektoru. A takéto financovanie je však rizikové, pretože existujú e, vždy isté krízy, ktoré takisto ukazovali na to, aké sú nástroje financovania dôležité. Dovolte mi takisto takisto e, načrtnúť vám náš biznis model. Ako viete, EIB nie je banka ako taká, ale je to investičná banka, je to banka EÚ, ktorú vlastnia členské štáty a táto banka by mala financovať trvalodržateľné projekty v rámci rozvojovej aktornej politike, politiky. Inak povedané, sú samozrejme výnimky ako financovanie mikroprojektov a vodohospodárskej oblasti, ale napriek tomu EIB nemôže financovať projekty, e, ktoré by mali e, zámer znižovať chudobu. My však môžeme e, robiť nepriame podnety. 10 našich úverov ide na projekty mimo územia EÚ, to je celkovo asi 7 miliard my v podstate spolufinancujeme tieto projekty s ďalšími finančnými inštitúciami tak, aby tieto projekty prebiehali eh, efektívne. My musíme však byť schopní merať ten úspech, my musíme eh, zabezpečiť naše ciele a ich plnenie nový rámec nameranie takýchto cieľov, plnenia takýchto cieľov, o to žiada váš výbor a bolo to zavedené v minulom roku. Na základe tohto rámcov, tejto rámcovej úpravy môžeme vo vyššej miere sledovať dopady e, z našich úverov, ktoré poskytujeme. Hodnotiaca správa e, bola vydaná nedávno a sú tu hodnotené projekty, ktoré boli schválené do roku 2012 a z 25 projektov je 21 projektov s vynikajúcimi alebo veľmi dobrými ohodnoteniami. Táto nová metóda hodnotenia sa prejaví až pokiaľ sa budú realizovať ďalšie projekty e, a budú tie projekty v tej neskôršej fáze. Ale my sme realizovali tiež určité e, štúdie, ktoré by mali poukázať na to, čo všetko sme dokázali. Takže dovolte mi povedať, že my pracujeme s peniazmi, za ktoré vy máte rozpočtovú zodpovednosť mimo rámca Európskej únie sa zameriavame na mandát Kotonu a externý úverový mandát pre ostatné krajiny. My sme takisto veľmi radi, že eh, jednotlivé členské štáty nám poskytli ďalších 600 miliard na zrealizovanie ďalšieho projektu. Toto Ehm, toto sa týka aj uverovania našich najbližších susedov. Európska komisia nedávno predložila návrh na novú roz, nový rozpočtový výhľadový plán, ale tento nový rozpočet zatiaľ schváliť nebol, schválený nebol. A my potrebujeme mať nový mandát najneskôr do júna 2014, pokiaľ nebudeme, tak aby sme neboli nútení prerušiť naše externé uh, akcie. Uh, Samozrejme, tie rozpočtové zdroje budú pomerne nízke a preto musíme zabezpečiť pákový efekt. Náš úverový mechanizmus prepája rozpočtové prostriedky EÚ s našimi prostriedkami. Európska investičná banka takisto chce posilniť pákové efekty, ktoré idú ruka v ruke s finančnými prostriedkami. Ja je najväčším donorom, ale nie vždy tu, to, to tak vidno, pretože e, sa tie e, prostriedky trieštia do istej miery. Našim cieľom jednoducho musí byť, aby sme navýšili efektívne nakladanie s európskymi finančnými prostriedkami. Potom tu máme záruky, ktoré vyplývajú z mandátu a tieto záruky predstavujú skvelý nástroj, ktorý doteraz nespôsoboval žiadne priame náklady a preto vás chceme požiadať, aby sme mali dostatok prostriedkov pre záruky a aby sa e, naše kapacity vo výške 30 miliard eur zostali zachované. Toto vlastne umožní, aby sme mohli poskytovať aj úvery tretím krajinám mimo EÚ a, aby, a tak budeme môcť prispieť k splneniu rozvojových cieľov a zabezpečiť infraštruktúrálne väzby medzi EÚ a susedmi a susedskými krajinami a samozrejme toto takisto zabezpečí vedúcu úlohu Európskej únie v boji s klimatickými zmenami keď budeme spolupracovať s našimi partnerskými krajinami, tak to bude mať samozrejme veľmi pozitívny efekt na Európsku úniu. Uverovanie a konzultácie takisto umožňujú navýšiť dopa- zvýšiť dopady uh, intervencií Európskej únie, napriek tomu, že existujú také rôzne uh, rozpočtové obmedzenia, uh, Ehm, a teraz, vážené dámy a páni, ehm, mi dovolte, aby som skončil. Rád odpoviem na vaše otázky. Pokiaľ sa, by sa mi to nemalo podariť, tak tu mám so sebou samozrejme svojich kolegov, napríklad Malcolm je zodpovedný za krajiny AKT. Potom tu máme pani kolegyňu, ktorá um, sa venuje finančných, finančným aktivitám v nečlenských e, štátoch e, Európskej únie a ďalší kolega je stálym zástupcom e, banky v Bruseli. Takže nech sa páči, vyzývam vás, pokiaľ budete mať záujem a budete chcieť klásť otázky nech sa páči. E, pán Knapen, e, pán Knapen a jeho tým vám tieto otázky vždy zodpovie. Thank you, uh, President Hoyer. That's a very, uh... Ďakujem, pán predseda. Dobre, takže bolo to veľmi také otvorené zobrazenie toho, ako, ako postupujete my aj v minulosti v našom výbore a aj dnes sme mali množstvo členov, ktorí nám hovorili o tom, ako môžeme spolupracovať. Mnohí tu však nie sú, ale sme v takom sústavnom dialógu, takže myslím si, že môžeme pokračovať v tomto dialogu ďalej. Pán Gutieren. Ďakujem. Máme tu vedľa seba dvoch bývalých ministrov, ktorí sú tu súčasne a to sa v parlamente nestáva tak často. Keď si teraz pozriem tú finančnú správu za rok 2012, potom mm, musím položiť jednu otázku, ktorú som už kladol aj vášmu pred chodcovi. pretože v minulosti mala EIB v externom mandáte e, povinnosť koncentrovať sa na také veľké projekty, napríklad téma infraštruktúry. A ja ako poslanec, ktorý um, pracuje, pracuje eh, pri odstraňovaní príčin chudoby. Um, si myslím, že by mali ľudia práve v takýchto krajinách dosta- mať prístup a mať možnosť eh, dostať takéto, takéto úvery, tak aby mohli plniť svoje úlohy. No. A vy ste hovorili o mikroúveroch, o mikrofinancovaní. Toto je skutočne také minimálne financovanie. Mm, rád by som sa tomu venoval. EIB v rámci Európskej únie a aj mimo Európskej únie um, znáša veľmi málo rizik. Vy ste veľmi taká opatrná, obozretná banka. Nakoniec samozrejme tomu zodpoveda aj hodnotenie 3AA ale možno by banka mohla prevziať predsa len trochu viac rizik na seba v rámci toho externého mandátu, pretože ten čas je dnes taký, je to treba. Ehm, vieme, že Svetová banka má inšpekčný panel, ktorý rieši otáz, etické otázky, otázky due diligence. A Európska investičná banka by a jej príslušné oddelenia by mohli zohrávať v tomto transparentnejšie úlohy, predovšetkým čo sa týka dialogu s Európskou investičnou bankou a týkajúcich sa jej operácií, napríklad uh, e, GACCO a tak ďalej. Európa má sa teraz viac angažuje v, e, v krajinách AKT. Je to okolo 9 miliard v porovnaní s predchádzajúcimi 2,5 miliardami a 10 najrychlejšie rastúcich ekonomík sa nachádza na africkom kontinente. Takže tam smeruje aj zvýšenie alebo podpora našich aktivít. Uh, tu ide o krajiny, s ktorými Európska únia mala veľmi dobré a úzke vzťahy. Ďakujem vám. Ďakujem, hovorí pán prezident. Ďakujem, pán Berman, za veľmi zaujímavé otázky. Ja dúfam, že aspoň čiastočne budem môcť na tieto otázky odpovedať. Moji kolegovia mi možno pomôžu, pokiaľ nebudem vedieť, kam z No, čo sa týka tej otázky mikrofinancovania, toto nebola myšlienka, ktorá by bola v tom roku 1955-56 na konferencii v Mesine bola vytvorená ako také, no tak e, tieto otázky žiaľ som ja nemal. Um, ale tá, ten nápad toho takého premiešania sa objav, to sa objavilo až neskôr, čo to je veľmi výhodné, špeciálne pre našich partnerov mimo Európsku úniu. Je to dobré aj pre banku a je to aj celkom dobré, myslím si, pre Európsku komisiu, pretože európske peniaze, európske finančné prostriedky sa takto lepšie využívajú. No a samozrejme, ja súhlasím s vašim názorom, že že prístup k financovaniu je kľúčový, ale faktom je, že banka nemôže plniť určité funkcie. My sa týmto činnostiam venujeme čím ďalej, tým intenzívnejšie. Našimi partnermi sú významné inštitúcie, ale máme tu aj určité obmedzenia, ktoré spočívajú v tom, že naša banka je všetko, len nie banka pre bežných klientov, teda retailová banka. Pán predseda im možno pomôže, keď si to tak zoberieme. Uh, Keď e, si to tak zoberieme, tak e, objem našich finančných prostriedkov je e, väčší. Svetová banka má 5 krát viac poradcov, má viac zamestnancov a keď je niekto za nás niekam cestuje, tak je to jeden človek väčšinou. A keď je, niekam, je niekto zo Svetovej banky, tak tam odtiaľ je obrovský počet ľudí. Tie delegácie sú podstatne početnejšie, takže tam sa manifestuje do istej miery aj sila tej inštitúcie. No, myslím si, že čo sa týka mikrofinancovania, tam sme na dobrej ceste. No a teraz, čo sa týka rizik, tu vás asi sklamem. Neprimanie rizik, neprimanie rizik je práve úlohou našej banky, pretože úlohou naš- tejto banky je chrániť pred rizikami. A my musíme teda konať skutočne veľmi opatrne. Je tu istá spolupráca členských štátov a je tu spolupráca komisie a my spoločne stanovujeme, čo je zodpovedné, aké, aké riziko ešte môžeme prijať Veľmi často počujeme také poznámky, že sa zameriavame natoľko na ten svoj rating, na to svoje, na to svoje hodnotenie 3A. E, nie, nie je to tak. Nie je to pre nás fetiš, ale je to zásadné práve v otázkach implementácií. Pretože 500 miliard eur sa stále a stále refinancuje a nerefinancujú to členské štáty, ale robí sa tak na burzách. No a my sme nevydávali cenné papiery alebo bondy za 80 miliard. 8, máme, máme 80 európskych zdrojov. Takže myslím si, že toto sú povzbudivé úspechy. My musíme splniť očakávania trhu a okrem toho máme inštitucionálnych investorov, ktorí investujú len do inštitúcií, ktoré majú rating 3A. Nuž, ja sa na to pozerám skutočne veľmi triezvo, ja to kontrolujem veľmi prísne, ale neznamená to samozrejme, že by sme nechceli na seba vziať vôbec žiadne riziko. Pán Majerštát sa zaoberal prípadnými stiažnosťami. Aha, nie, prepačte. Plnenie. Plnenie požiadaviek. My chceme eh, si získať taký, tak, také dobré meno pri plnení požiadaviek a eh, bojovať s praním špinavých peňazí a bojovať s korupciou. My máme program, na ktorom sa všetci zúčastňujú a jednoducho musíme vyvíjať ešte ďalšie, e, ďalšie akcie, tak aby sme posilnili dôveru v banku a aby sme posilnili takisto tie, všetky tie mechanizmy, ktoré kontrolné mechanizmy, ktoré v banke fungujú. A určite nie je, rizik, nie je tu rizik, Rusko, že by sme boli, že by, nás niekto, že by niekto tvrdil, že nie sme dostatočne transparentní. Zoberme si energetiku, akýkoľvek veľmi citlivý problém. My máme vo všetkom veľmi otvorenú komunikáciu, vrátanie vládnych organizácií dokonca. Pardon, dokonca júla budeme mať tzv štvortýždňový mechanizmus s nevládnymi a ďalšími organizáciami, e, s ktorými konzultujeme, takže e, to ideme tým správnym smerom. Čo sa týka východnej Európy, tu nemáme čo povedať. Je to jednoducho rozhodnutie, ktorá prijala Rada guvernérov a ministrov financí 28 členských štátov, ktorí stanovili, že 90 to bude biznis Európskej únie a maximálne 10 bude budú tretie krajiny a z toho maximálne 7,5 do potenciálne pristupujúcich krajín a krajín východného a južného susedstva. My vám samozrejme nechceme zväzovať ruky, pre všetkým, čo sa týka geopolitického rozvoja. V následujúcich krajinách sa kompletne zmení geopolitická stratégia. Teraz e, tu máme napríklad Sýriu a Egypt. My sme sa už zaoberali aj energetickým vývojom v celosvetovom meritku. Uh, a je to mm, taký predvídateľný vývoj, ku ktorému dôjde, keď sa Spojené štáty stiahnu z určitých oblastí Blízkeho východu a Stredomoria. Takže toto všetko sú tiež aspekty, ktoré ovplyvnili aj európsky lídry. Dovolte mi povedať, že pán Hegel to vám bude mať možno sa vyjadriť a potom pán Ponga. Už je... Takže pán Görens, ďakujem pekne. Pán prezident, áno, ja som bol ministrom v budove, ktorá teraz slúži Európskej investičnej banke. No a pokiaľ ide o Európsku investičnú banku, tak e, viem, že tam sú veľmi zložité misie, napríklad v Albánsku, na Západnom Balkáne a ja e, si uvedomujem, že e, financovanie infraštruktúry v takýchto krajinách je mimoriadne rizikové, takže e, naozaj nepotrebujem, e, aby ste ma presviečali o správnosti krokov Európskej investičnej banky. Ale tá otázka týkajúca sa konkurenčného prostredia a e, toho pakového efektu. E, ten pakový efekt od roku 2008 e, sa používa toto slovo veľmi e, často. E, mám pocit, že to vychádza z toho, v akom stave sú naše rozpočty, európske a národní. Čiže snažíme sa reagovať na tie potreby, ktoré vznikajú, financovacie. Čiže tento leverage efekt je slovičko, ktoré sa naozaj sklonie vo všetkých pádoch. To len na úvod. No ale pokiaľ ide o, o tú konkurenčnú situáciu, vy fungujete alebo máte fungovať v regiónoch, kde sú aj iní aktéry. Um, ide o krajiny, ktoré sa rýchlo rozvíjajú, ako napríklad Čína. A tam sa možno uplatňuje trošku iný prístup, možno je to taký barter, taká výmena skôr, e, transparentnosť tam nie je daná, Čiže to, čo tam robíte vy a to, čo robia ostatní aktéry, sa dá vám veľmi ťažko porovnať. Čiže máte pocit, že ste dostatočne atraktívni vo väčšine krajín, kde pôsobíte, napríklad aj v subsaharskej Afrike, môžete sa tam presadiť? Uh, tie vzorce, ktoré vy prezentujete, môžete ich tam presadiť? Aké máte teda skúsenosti? Priamo v teréne, keď ste v súťaži s konkurentami, ktorí fungujú iným spôsobom, e, nejaké koncesie, aby som pošla slovičko, ktoré sa nemusia e, vrátiť na poskytnutie, ja neviem, e, ťažobných práv a podobne. Čiže toto ma osobne znepokojuje, pretože my ako Európania musíme uplatňovať kondicionalitu naozaj veľmi prísnu v prospech dobrej správy veci verejných. A potom sú tu takí konkurenti, ktorí sa snažia iným spôsobom získať eh, náklonnosť eh, svojich partnerov v rozvojových krajinách. Čiže e, koncentrá na strane EÚ a žiadna koncentrá na strane iných partnerov. Takže mňa by zaujímalo, ako toto vyriešiť, ako sa s tým vy vysporadujete. Ďakujem pekne. Teraz pán Ponga, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som rád vystúpil v mene kolegu Predu, ktorý tu dnes nemôže byť, ale požiadal ma, aby som vystúpil v jeho mene, takže ak dovolíte, prečítam vám to, čo mi on pripravil. Uh, Pán Preda, vám chce plne zablahoželať za to, že ste vám podarilo e, Európsku sečnú banku riadiť v takomto komplikovanom kontexte, komplikovanom zmysle krízy, ktoré je momentálne Európa vystavená. Aktivity EIB sú samozrejme veľmi dôležité pre náš výbor, pretože táto banka, pokiaľ ide o objem, je najväčšou finančnou inštitúciou, už to tu odznelo viackrát, ktorá koná v oblasti projektov za účelom rozvoja. Pán Preda by chcel vedieť, ako vy osobne hodnotíte návrh rozhodnutia o externom mandáte Európskej investičnej banky, ktorý predložila komisia koncom maja 2013. Tiež by ho zaujímalo, ako vyhodnocujete aktivity banky v rámci tohto externého mandátu, odkedy ste vo funkcii. Sú tu nejaké body, ktoré by sa podľa vás dali zlepšiť, tak aby Európska mesečná banka bola efektívnou podporou EU v oblasti rozvoja? Pokiaľ ide o rámec opatrení e, na zlepšenie fungovania Európskej banky. Aké opatrenia sa už prijali a aké by ešte sa mohli prijať e, tak, aby sa mohli ešte viac podporiť e, rozvojové projekty. A ešte ďalšia vec, ako by mohol parlament čo najlepšie podporiť aktivity vašej banky v súvislosti s rozvojovými krajinami. Ďakujem pekne. Thank you. Thank you. Ďakujem pekne, vážení páni, za tieto otázky. Teraz sa tu obraciam na kolegu, na pána Fan Balkna, aby mi pomohol s odpovediami predovšetkým na otázku o infraštruktúre a o systéme infraštruktúrneho merania. Myslím si, že môžeme zajsť aj do väčších detajlov. Takže týka pákového efektu, tak e, tu sa pohybujeme v kontexte, kedy niekedy musíme prispôsobiť formuláciu, aby sme e, spoluobčanov nešokovali. Čo sa týka problémov s produktami, ktoré, s ktorými sa obchodovalo na trhu pred 5 rokmi, a viedlo to k vytvoreniu mnohých zlých bank v Európe aj v USA, tak kvalita týchto produktov samozrejme diskreditovala e, celý e, tento postup akového efektu, ale keď sa na to pozrieme ako že je to potrebné na to, aby sme vyťažili z eura viac, tak e, než by sa nám podarilo prostredníctvom grantov, tak vidíme, že je treba to vykonávať čistými prostriedkami. Takže v súčasnosti, ako viete, diskutujeme o otázke sekuritizácie. E, tento trh sa zrútil z objemu 1,3 trilióna eur na 250 miliárd. Takže pokiaľ potrebujeme alebo chceme priťahnuť súkromných investorov na finančné a rozvojové politiky, tak sa na to musíme dívať pozornejšie. pravdepodobne dospieme k záveru, že mnoho cenných papierov bolo vylúčených, pretože ste museli byť naozaj opatrní po tých zlých skúsenostiach, ktoré sme mali pred 5 rokmi. Teraz sa musíme na to všetko bližšie pozrieť, preskúmať to, za akých okolností a čo tam robíme. Takže by bolo zodpovedné opäť odštartovať celú túto záležitosť, naštartovať motor sekuritizačný. Musíme samozrejme spolupracovať s Európskou komisiou, Európskou bankou, Európskou centrálnou bankou, pretože pokiaľ chceme preskúmať túto oblasť, tak sa musíme združiť a musíme byť kreatívni a zároveň opatrní, aby to neviedlo k vytvoreniu ďalších zlých bank. Ja nechcem byť jedného dňa zodpovedný za vytvorenie nejakých nových zlých bank v Európe. Čo sa týka otázky infraštruktúry alebo atraktívnosti, predtým než vám ešte odpovie kolega, tak chápem, o čom hovoríte. Ako môžeme súťažiť s veľkými vynárajúcimi sa ekonomikami, alebo s tou najväčšou, keď idete do Afriky alebo do Latinskej Ameriky, tak už tam tieto nové ekonomiky sú. Majú tam obrovské množstvo ľudí, majú tam veľké množstvo peňazí a obvykle infraštruktúrni pracovníci pochádzajú práve z Číny a nie z tej krajiny, v ktorej sa stavia. Takže toto si myslím, že na nás pôsobí takým vytrizujúcim spôsobom, pretože máme mnohoročné skúsenosti s európskymi infraštruktúrnymi projektami a uvedomujeme si, že čo sa týka kvality, tak obvykle naše projekty v podstate obstoja v akomkoľvek porovnaní, ale toto znamená, že sa musíme sústreďovať na implementáciu a taktiež na nadobudnutie nových projektov na základe kvality. Musíme byť vždy najlepší a toto je ten model, kde do hry vstupuje Európska banka. Spolupracujeme s komisiou tým, že spájame pôžičky a dotácie a taktiež dodávame expertízu, finančné, technické poradenstvo a pokiaľ budeme využívať tieto silné stránky banky, nemáme tu len dlhé obdobie splatnosti, ale aj tie technické, eh, to technické poradenstvo, ako som povedal. My si takto dokážeme obstáť aj v konkurencii, ale môžem vás uistiť, že to bude naozaj ťažké, pretože v prípade krajín, ktoré sú naozaj v obrovskej núdzi a naozaj potrebujú financovať svoje projekty, môže byť veľmi atraktívne si zvoliť nižšiu kvalitu, ale rýchlejšie riešenie. Takže čo sa týka ďalšieho rozvoja alebo roz, ďalších rozvojových politík, tak e, tam to záleží na objeme, kvalite a rýchlosti. A vo všetkých týchto oblastiach si myslím, že môžeme obstať, ale čo sa týka infraštruktúry, tým chceš sa k tomu vyjadriť? Chceš sa vyjadriť k tým dvom otázkam, ktoré tu zazneli? Áno, pán Berman už hovoril o infraštruktúre. Každá inštitúcia má svoje vlastné silné stránky a my, ako Európska investičná banka, exportujeme našu expertizu napriek tomu, že sme malou inštitúciou, tak máme veľmi silný technický tím. A čo sa týka infraštruktúry, tak tá je potrebná. Pokiaľ si uvedomujete, uvedomíte, že 80 ľudí v pocárskej Afrike nemá prístup k elektrickej energii, tak vidíte, že infraštruktúra je potrebná a taktiež e, investície do sietí. Po druhé, prakticky každá vláda nás žiada, aby sme robili viac v oblasti polnohospodárstva, ale polnohospodárstvo nikdy nemôže byť konkurencieschopné, pokiaľ tam nie je dostatočná infraštruktúra. Takže samozrejme musíme zreformovať spoločnú polnohospodárskú politiku, to je pravda. A je to niečo, čo by ste sa mohli postarať aj vy, ale Okrem toho, infraštruktúra Parlament je plne vybavený na to, aby mohol diskutovať teraz už o spoločnej polnohospodárskej politike. Skôr tomu tak nebolo. Bolo to nezáväzné, takže teraz už máte určitú zodpovednosť, ktorú si musíte plniť. Ale druhá vec, pokiaľ budete investovať v oblasti polohospodárstva, tak e, tu Európska investičná banka má záujem o infraštruktúru, ale taktiež chceme pomôcť e, menším a stredným makrofinančným inštitúciám a chceme to robiť prostredníctvom spolahlivých bank. Taktiež toto súvisí s investíciami e, do menších polnospodárských podnikov. Takže to ide ruka v ruke, tieto dve veci. Veľká infraštruktúra nie vždy nie je to, čo nutne potrebujete, ale naozaj je veľmi zásadné stimulovať malé a stredné podniky v krajinách subsaharskej Afriky. Takže je tu táto zmena. Čo týka infraštruktúry a investícií do neeurópskych inštitúcií, ja som minulý týždeň navštívil Keniu a tu sme investovali do dostupného komplexu budov sociálneho ubytovania a to sa si stretlo s veľkým ocenením zo strany úradov, ale my sme tam investovali a Číňania im poskytli zariadenie a oni odišli potom, čo e, bolo všetko hotové, ale všetky dokumenty na údržbu boli písané po čínsky. No a rovnaká vec sa, sa mi stala v Etiópii. Tam som to videl tiež, takže títo ľudia si uvedomujú, že pravdepodobne je to lacné, ale naša inštitúcia prinesie lepšiu pridanú hodnotu a taktiež sa môžeme podeliť o naše skúsenosti. Číňania toto nerobia. Takže tam už sa dostávame späť na trh, pokračuje to tam dobre, napriek tomu, že nikdy sme neboli z trhu úplne preč, ale uvidíte, sa to teraz zlepšuje. Ďakujem za slovo. Ja som chcela nadviazať na tú otázku ohľadom toho, čo môžete urobiť, aby ste nám pomohli dosiahnuť to, čo vy chcete, aby sme urobili. Čo týka makrofin- makrofinančného kontextu, tak eh, my tam fungujeme a sme schopní priniesť naozaj obrovskú pridanú hodnotu tým, že budeme podporovať programy, ktoré začali pôvodne, začali pôvodne na neobchodnej báze a stali sa udržateľnou časťou finančného sektora. Čo sa týka malých a stredných podnikov, tak taktiež to je obrovský príspevok k finančnému sektoru. Čo sa týka eh, krajín AKP, máme tam finančný nástroj, ale nemáme tam externý požičkový mandát. V poslednej dobe máme teraz nové pramomoci, ale napriek tomu, že pakový efekt v prípade externého požičkového mandátu je užitočný, tak my potrebujeme určitý rizikový, rizikové rezervy. Takže naozaj toto dôležité. Pokiaľ budeme mať dostatočný prístup k prostriedkom, tak potom môžeme postúpiť väčšie riziko a priniesť lepšiu pridanú hodnotu. Ďalej. Vy a mnohí vaši kolegovia ste žiadali o ten rámec, o ktorom ste hovorili. Samozrejme, my by sme chceli, aby ste boli naďalej konštruktívne kritickí ale uznajte, že už sme ušli veľký kus cesty pri vytvorení tohto rámca. Vytvorili sme tam kritéria na úspech v súvislosti s všetkými novými projektami, takže budete schopní to sledovať, sledovať, do akej miery sa nám to podarilo presadiť. A toto je projekt, ktorý momentálne postupuje v niektorých oblastiach. Nie je až také ťažké získať čísla, ktoré potrebujeme. potrebujeme. Takže my sa naďalej snažíme o zlepšenie a pokrok. Dámy a páni, ja teraz poruším všetky pravidlá, pretože už máme len 6 minút. S dovolením pána Pongy, ktoré mi určite udelí, vám chcem povedať, že tlmočníci musia odísť o 18.30, ale toto je veľmi dôležité zasadanie. Je tu veľa, veľa ľudí, ktorí chcú naďalej diskutovať. Takže pokiaľ tlmočníci odídu, tak ja navrhujem, aby sme pokračovali v angličtine, v angličtine pokiaľ to dovolí pán Ponga, pokiaľ nikto nebude nič namietať a nikto nič nenamieta, ani pán Ponga. Takže budeme pokračovať do 18.40 s tlmočníkmi a potom budeme pokračovať po anglicky až do konca, dokedy to bude potrebné. Charles. Euh, no, kým sú to tlmočníci, tak ich využijem a budem reagovať po francúzsky. Pokiaľ ide o ten mix požičiek a darov v rôznych e, prípadoch, v tých krajinách, kde komisia robí rozpočtovú pomoc, akú úlohu tam zohrala Európska investičná banka? v tých krajinách, kde Európska únia ešte stále poskytuje program. Samozrejme, že to sú krajiny, kde uh, ide o partnerské projekty, ale ak uh, Európska únia sa ma neidentifikuje tie programy, ktoré má financovať, akú tam zohráva úlohu Európska investičná banka? A v tom plánovaní pri tej príprave pozývajú vás, prizývajú vás tým diskusiám v prípade uh, tých, tej druhej kategórie krajín, ktorú som spomínal? Thank you very much. Ďakujem za otázku. Myslím si, zaznamenávame pokrok v porovnaní s dobami, kedy ste, sme preverovali stav v súvislosti s externým požičkovým mandátom, takže teraz postupujeme programovejším spôsobom. Čo týka toho externého požičkového mandátu, tak máme regionálne technické usmernenia. Začali sme plánovanie pre tento viacročný finančný rámec. Často nás vyzývajú alebo pozývajú a vždy sa chceme zúčastňovať postupu plánovania na národnej či regionálnej úrovni, takže určite tam zaznamenávame určitý pokrok. Možno to všetko nie je ešte úplne ideálne, ale dúfam, že prostredníctvom reformy e, nástrojov sa nám podarí vylepšiť našu prácu. Bola ešte lepšia než teraz, ale musíme, musíme uznať, že tá naša banka má naozaj v súvislosti s týmito nástrojmi kľúčovú úlohu spoločne s ostatnými inštitúciami. Viem, že sa chcete ešte vyjadriť, ale ešte predtým ešte kolega. Ďakujem Máme tu viacerých členov týmu, za to som vďačný. Ja som tu už veľmi dlho, bohužiaľ, ale predtým EIB sa chválila tým, že všetky pôžičky boli plne splatené, nič nebolo odpísané. To je fantastický rekord, myslím si, že tentokrát už to nie je možné. Ale ja teraz spisujem stanovisko pre tento výbor ohľadom prania špinavých peňazí. Tam sa toho deje veľa, takže ma zaujímalo, aká je vaša skúsenosť, ako sa vám podarilo vyhnúť tej hroznej skúsenosti, že OSN odhaduje, že 25 globálneho HDP celosvetovo ide na pranie špinavých peňazí, takže vás sa to taktiež určite dotýka. Takže prosím, vyjadrite sa k tomu. Poučili ste sa nejak e, z prípadu James Itory v Nigérii, tam to vyšetruje OLAF, došlo tam k praniu špinavých peňazí, takže prosím, povedzte nám, ako sa stavete k tejto záležitosti. Ďakujem, čo týka toho konkrétneho prípadu. Tam odozdám slovo niektorému kolegovi, ktorí majú viac informácií, ale všeobecne je to globálny problém, ktorému taktiež čelíme. Ešte to neviedlo k škodám pre banku, takže tie rúžové štatistiky v súvislosti so stratami sú naďalej také rúžové. Sme krytí. Bol by to zázrak, samozrejme, podľa mňa, keby sme neinvestovali niekedy aj do nezdravých projektov. Aj tá najlepšia obchodná banka má občas takýto problém, ale otázka je tá, či sa dokážeme pred týmto chrániť dostatočne. A čo sa týka situácie v rámci EÚ, tak eh, áno, niekedy je silný politický tlak, napríklad eh, pri budovaní diálnice eh, zo severu na juh, zistuje sa, či to má zmysel a potom o 10 rokov sa zistí, že kvalita dopravy na tejto diaľnici nie je príliš vysoká, takže musíte odpísať e, tieto prostriedky, ale táto škoda končí na pleciach toho členského štátu, ktorý najviac podporoval túto diaľnicu. Takže napriek tomu, že my to nemáme na našej súvahe, tak je to škoda, strata, pre konkrétnu vládu. A mnohé súkromno, verejno-súkromné partnerstvá potom vedú k navýšeniu štátneho dlhu. Takže to musíte byť taktiež obozretní, ale myslím si, že my sami sme celkom bezpečí. Čo sa týka korupcie, prania špinavých peňazí, keď sa pozrite na to globálne, tak eh, si myslím, že môžete poslať ešte viacej ľudí, expertov a vyšetrovateľov, ktorí to budú vyšetrovať. My skúmame skôr individuálne postupy, môžete šíriť osvetu medzi ľuďmi. Ja som raz mal stretnutie s našim eh, oddelením pre, rizik, pre management rizika, tak sa ma niekto opýtal, či v noci dobre spím. A pokiaľ nie, tak prečo nie? Ja som povedal, že jediný dôsledok na mňa je ten, že existujú mnohé spôsoby, ako sa chovať nerozumne alebo až možno trestne, že my musíte zmobilizovať všetky svoje prostriedky, aby ste sa proti tomuto chránili. A prvým si to prostriedkov je šíriť osvetu. Takže myslím si, že robíme, čo môžeme. Máme tu úradníka pre plnenie pravidel, ktorý má dôležitejšiu úlohu eh, vo všetkých postupoch, než to bolo kedykoľvek v minulosti, ale napriek tomu nie som naivný a viem, že tu sú určité rizika v tejto súvislosti, čo týka toho konkrétneho prípadu, ktorý tu bol spomenutý kolega. Chcem dodať, že jedna z veľkých výhod eh, toho, že robíte obchod pre EIB, je to, že Európska investičná banka nikdy nepodporuje plne jeden projekt. Je to takých 30-40 a my v podstate sme prepojení s obchodným uh, sektorom a je tu mnoho ďalších partnerov, ktorí sa starajú o tieto problémy, ako sú napríklad pranie špinavých peňazí alebo či Projekt nakoniec sa realizoval v súlade s pravidlami a s cieľmi, ktoré sme si stanovili. Myslím si, toto je jedna z výhod e, pôžičiek versus e, granty, ale čo týka toho prípadu z Nigérie, tak to vám to osvetlí kolegyňa. Ďakujem len stručne. Čo sa týka Kotonu, tak e, povaha týchto krajín v súvislosti s manažmentom rizika, tak tu máme veľa projektov, aj v Zimbabve napríklad. Takže musím určiť určitú analýzu, než tam znovu investujeme. A čo sa týka toho prípadu, o ktorom ste hovorili, tak tam ešte prebehajú určité vyšetrovania. Viem, že to prebieha už dva roky zo strany OLAF. Takže tá záverečná správa ešte nebola publikovaná, ale nič nenasvedčuje tomu, že by banka urobila niečo nesprávne. Určite nie v súvislosti s ochranou osobných údajov. Napriek tomu, že si myslím, že britský a švédsky minister do určitej miery prevzali zodpovednosť sa prihlásili k zodpovednosti za tú záležitosť s informátormi. Ale pre nás je veľmi dôležité sledovať ešte prísnejšie tieto prúdy a mali sme na to aj špecifické školenie, takže je to naozaj veľmi dôležité, viac než kedy v minulosti. Norbert. Áno, ďakujem. Ja by som sa v krát, pre krátkosť času koncentrovala len na dve veci. Za prvé je to prerozdenie prostriedkov smerom k k Ukrajinám AKT, tak ako to bolo urobené, to bolo politické eh, rozdelenie, ale myslím si, že 10% to je fatálne rozhodnutie, pretože my sme mali pred dvoma týždňami spoločné parlamentné zhromaždenie, bolo to workshop 16.6., v rámci e, ktorého sa Investičná banka fantasticky odprezentovala, ale tých 10% to je skutočne mimoriadne uh, nízke. Um, keď si zoberieme uh, že chceme dosiahnuť eh, mileniové ciele, tak musíme zobrať do ruky jednoducho viac peňazí. A kľúčom je pre mňa eh, prístup k energiám, k, k elektrickej energie. Hovorili ste o miliónoch, ktoré sú nezabezpečené a žiadny kontinent nemá také dobré predpoklady ísť do tejto kvóty a, ehm, a zmeniť ju cez obnoviteľné zdroje energii, tak ako Afrika. A ehm, myslím si, že tých 10% by sme mali niekedy navýšiť, ako to vidíte. A okrem toho, ako vidíte tie veľké projekty, pri ktorých sa ktoré sa eh, realizujú v rámci energetiky, ako môžeme v Afrike prejsť na malú prehľadnú decentrálnu energiu. Uh, Samozrejme, určite do väčších projektov sa investuje viac ako do tých malých, lebo tie sú oveľa komplikovanejšie, ale zase do tých malých tam môžeme podporiť väčšie množstvo projektov. No, tu vám musím, vás musím sklamať. 10% to je to, čo sa investuje mimo EÚ. Z toho 7,5 je bezprostredná susedná, eh, politik, susedská politika, takže je to oveľa horšie. Ale musíme si jednoducho povedať, že eh, keď sa niekto čuduje, že že koľko, ako veľa to môže byť tých 2,5%. V podstate pretože keď sedíte s mnohými e, ďalšími finančnými inštitúciami, tak e, to financujeme, to financujeme podobne, obdobne ako oni. No ale napriek tomu Európsky región bez ohľadu na finančnú krízu by e, je potrebné, aby Európsky región sa viac orientoval na svoje finančné úlohy a aby všetko to čo um, má a čo podporuje komisár pre rozvoj PIVAX, aby sme toto financovali. No, mm, mm, my sme ochotní, samozrejme, um, otázka, prečo nemáme, prečo nerobíme viac, no my by sme robili radi viac. My máme uh, v operatívnej oblasti obrovské množstvo projektov, ale to je projektová práca, ktorá musím povedať, je ešte trikrát fascinujúcejšia ako ako nejaký eh, úver pre eh, stredný, eh, stredne veľký podnik v Holandsku. Vy, vy viete, myslím, o čom hovorím ale je to úlohou, je, sú to vlastne úlohy, ktoré naši pracovníci veľmi radi robia, naši zamestnanci, ale viete, ja zajtra celý deň budem sedieť v Ekofine a buď, vypočujem si a budeme diskutovať o tom, ako Európska únia zvládne aj v rámci eurozóny svoje problémy a ako ich má zvládať. A my sme si vedomí toho tlaku, e, ktorý sa na nás vyvíja. I think, uh... Takže pozitívne myslíte, že týka krajín AKP, tak tam môžeme urobiť v budúcnosti viac, pretože chceme doplniť e, Mm, investičný nástroj. A členské štáty sa na tom dohodli. Myslím si, že je to celkom slubné a my sa sústredujeme na energetické projekty v úzkej spolupráci s Európskou komisiou. Máme tam malé projekty, robíme to v súvislosti s globálnymi požičkami, takže investícia ako taká je dosť veľká, ale tie súvisiace projekty sú veľmi malé. Robíme to tak, že v podstate podporujeme získavanie energie mimo centrálnej siete a toto je potrebné v, pri vykonávaní polnospodárských aktivít v izolovaných oblastiach. Ďakujem. Viem, že ešte Pán Berman chcel niečo povedal. Ja váham. Tlmočníci mali skutočne domov, že neskoro. Teda by som sa poďakovať tlmočníkom za to, že tu ostali dlhšie, než museli. Pokiaľ skutočne chcete odísť, tak e, odíte a my to tu nejak doklepeme v angličtine. Ďakujem. Um, yeah, I do have questions. Yes, please go ahead. Mm.